a ukončiť túto správu. Ďakujem. E, ďakujem pani Jensen za Ďakujem pán predseda. Gratulujem vám k vášmu novému postu a je veľmi pekné mať predsedu, ktorý začne zasadnutie na čas. E, stanovisko ALDE je do veľkej miery v súlade so e, stanoviskom pána kohlička a dvomi ostatnými politickými skupinami. Hovoríme dnes o transeurópskych sieťach a o tom, ako komisia zamýšľa použiť tie dodatočné peniaze, ktoré sú v pláne hospodárskej obnovy. Dokazuje to fakt, že existuje veľmi veľké množstvo projektov a vždy je menej peňazí ako projektov a myslím si, že by sme sa mali snažiť naozaj využiť všetky peniaze, ktoré komisia predkladá, a ponúka. Trošku máme obavy, pokiaľ ide o agentúru pre leteckú bezpečnosť. Musíme zabezpečiť, aby rozšírenie úloh tejto agentúry naozaj bolo podložené aj potrebnými financiami. Vidíme v tomto období, že agentúry všeobecne by mali e, byť dobre financované. Za skupinu ALDE chcem povedať, že podporné aktivity dopravnej e, politiky a práv cestujúcich sú veľmi, veľmi dôležité a chceli by sme obnoviť e, návrh, predbežný návrh rozpočtu, tak ako bol pôvodne pre tieto položky. Nemáme zatiaľ ešte pripravené žiadne pilotné projekty. Mohli by sme to zvážiť ako dopravný e, výbor. V minulosti sme s tým mali úspechy, ale je to veľmi zložitý postup. Musíme predkladať pozmenujúce návrhy ešte pred letnou prestávkou, pretože musia byť preložené do ostatných jazykoch, tak aby sa o nich mohlo hlasovať v septembri. A z toho dôvodu sa nám to tento raz asi nepodarí urobiť, ale e, môžem povedať, že zelení si naďalej e, želajú podporovať e, iniciatívu súvisiacu so železničnou dopravou. Je to veľmi dobro, dobrý projekt a my sme so zelenými v tomto spolupracovali. Ďakujem, pán Jansen. Myslím si, že všetci poslanci majú spis od eh, sekretariátu, od nášho výboru a takisto je tam jeden spis od komisie, kde sú všetky veci, ktoré práve teraz prebiehajú. No a je tam uh, dokument od uh, Michaela Ajenterta, a o mnohí o ňom hovoria, že tento dokument, tento trail je veľmi dobrý. A teraz pán Michael Krame e, za zelených. Nechcem oponovať pri toľkých komplimentoch, pán predseda. Áno, E, samozrejme, veľmi sa teším, že ALDE to podporuje, že vy podporujete tento projekt. E, v správe Lichtenberga sme s veľkou väčšinou rozhodli, že nielen železničné trate, cestné e, projekty, vzdušné projekty, ale aj projekty pre cyklistické cesty a tento Iron Trail bude k tomuto tiež patriť. Takže Myslím si, že e, to je veľmi dobrá vec a dúfam, že budete súhlasiť, pretože na jednej strane môžeme niečo proklamovať a na druhej strane si myslieť, že to pôjde aj bez peňazí, ale tak toto nejde. Čo sa týka otázky financovania, e, e, vstala nasledovná situácia. To, čo sme v minulosti sa dohodli, bolo aj dodržané. Konzekvencia bola, teda v minulosti bolo vždy málo peňazí na tieto európske trans, na transeurópske siete a komisia Eh, sa rozhodla, že na obdobie 2007 až 2030 eh, zvýši finančné prostriedky a cezhraničné projekty dokonca mohli byť eh, z 50, na 50 financované. To bolo pre nás veľmi dôležité, pretože jednotlivé členské štáty vidia, že ich cezhraničné cesty v blízkosti hraníc sú menej efektívne a preto sme sa my dohodli, že finančné prostriedky navýšime na 20 miliard a e, za cezhraničné projekty bude možnosť financovania do výšky 50 e, finančných prostriedkov potrebných na projekt e, na národnej úrovni e, som ešte nikdy nezažil situáciu, že šesť najdôležitejších projektov bolo len železničnými e, projektami. Každopádne e, musím povedať, že v tomto smere v Európskej únii sme veľmi progresívni. Každopádne členské štáty nám trošku bránia v, tejto, v tomto financovaní, pretože nie je až taký záujem tieto európske projekty tak forsírovať, ako sme my chceli musíme mať na zreteli, kto e, nám znížil tieto e, prostriedky z 20 miliard na 8, e, ktoré povedali, o, nemôžem financovať Stuttgart, nemôžem Femanov most financovať, nemôžem financovať Transrapid. Európska únia, nech prosím pomôže, lebo na národnej úrovni si nevystačíme. A potom, čo toto urobili, došlo k takémuto kráteniu finančných prostriedkov. A tak toto nejde, malo by byť všetkým jasné, kto nesie zodpovednosť za krátenie týchto finančných prostriedkov. Ďakujem. Posledný pán Bradbon eh, za ECR. Ďakujem, pán predseda. Chcem iba predniesť niekoľko pripomienok a chcem eh, chcem ich obmedziť na položky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé agentúry. Asi viete, že ja som veľký fanúšik agentúr a ja si myslím, že je dôležité, aby tieto agentúry a najmä agentúra pre leteckú bezpečnosť e, fungovala profesionálne a efektívne. To, čo navrhujeme v tomto e, dokumente, navýšenie e, záväzkov pre túto agentúru, Eh, je dobré, ale nemáme v podstate predstavu o tom, či táto agentúra naozaj funguje dobre a bola kritizovaná v posledných rokoch. Hovorilo sa, že nie je schopná prevádzkovať tie úlohy, ktoré v súčasnosti jej prináležia a nie je schopná rozšíriť svoju pôsobnosť na ďalšie úlohy. No a potom e, druhá e, pripomienka, nákladová štruktúra, či je operatívna alebo nie. V mojom volebnom období naďalej počúvam sťažnosti od malých a stredných podnikov, ktoré patria do leteckého sektora. Hovoria o tom, že sa veľmi zvyšujú náklady a musia platiť vyššie ceny za certifikáty a podobné e, veci, napríklad na ľahké lietadlá a v niektorých e, prípadoch sa to zvýšili tieto náklady desaťnásobne a to naozaj nie je veľký, veľmi dobrý príklad. Samozrejme, môžeme povedať, dajme do tejto oblasti viac peňazí. V minulosti tento výbor aj parlament, keď sa zaoberal takýmito agentúrami, e, dával ďalšie dodatočné e, prostriedky do rezerv a podľa mňa to by sme mali urobiť v tomto prípade. Nemali by sme dávať peniaze zlyhávajúcej organizácii, pretože tak sa dostane iba do väčších problémov. Okay, Ešte máme ďalších piatich rečníkov na zozname a teraz ukončím zoznam rečníkov, pretože chcem sa dostať e, k e, správe pani Jansen, predtým než e, dorazí pán Rojte. Takže uzatváram zoznam rečníkov. Pán Kork je ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda. Tretí akčný program na bezpečnosť cestnej premávky sa blíži ku koncu a my sme e, nesplnili tie ambiciózne ciele. Čakáme e, na, e, ďalší, na ďalšie pokračovanie, na finančné prostriedky, čo je veľmi dôležité, aby sme mohli pokračovať v pilotných projektoch, aby sme mohli ďalej budovať infraštruktúru a preto požadujem v tomto smere primerané finančné vybavenie. Ďakujem. Ďakujem, Dieter, eh, pani Ďakujem, pán predseda. V prvom rade plne súhlasím s tým, čo navrhol pán Kohlíček, aby sme nesúhlasili s žiadnym odložením navrhovaným radou a najmä v tejto situácii. Konkrétne myslím na ten program ASTEN, pretože eh, tento výbor už eh, sa rozhodol, že pripomenie význam tohto eh, plánu obnovy a ten treba udržať, pretože mm, sa nazdávam, že by mohlo byť zaujímavé, keby sme v budúcnosti sa obrátili na komisiu, aby nás poinformovala, aký je súčasný stav, pokiaľ ide o Marka Pola. Možno pán Karamičus by nám mohol vysvetliť, akým spôsobom chcú napraviť túto situáciu, pretože to je program pre budúcnosť. My staviame na túto tému, na túto intermodálnosť, na prístupovosť, akým spôsobom zamýšľajú zlepšiť situáciu, pretože toto je veľmi dôležitý program a ešte stále by nebol spustený. Z ďalších pivotných, e, pilotných programov by som rada počula detaily, o turistických pilotných programoch, pretože tie sa práve začínajú spúšťať. A to by som ešte chcela pripomenúť predsedovi e, výboru, že včera mi bolo pripomenuté, že výbor Trán si nespomenul na to, že jeho témou je aj turistika, cestovný ruch. A preto by sme sa mali venovať aj cestovnému ruchu, aj keď vieme, že tá legislatívna zložka sa netýka dopravy. Ale napriek tomu by sme sa mali zaoberať aj touto problematikou a preto by pán Kohlíček mohol hovoriť trošku konkrétnejšie o tomto projekte. Ďalej by bolo dôležité, keby nám komisia lepšie vyjade, e, vyjasnila isté funkcie, pretože v Španielsku teraz dochádza k nedorozumeniam, pokiaľ ide o tieto funkcie lebo niektorí e, kolegovia alebo niektorí moji e, kompatrioti aktívne pracovali na príprave niektorých správ, iný menej a myslím si, že je dôležité vysvetliť aj tieto aspekty ENSA. Prečo sa tu začalo hovoriť o kompromisoch, keď ten, e, to vysvetlenie, ktoré som dostala, nie je dostačujúce. Mohli by sme k tomu dostať viac informácií? Uh, Ďakujem veľmi pekne. Všetkých členov výboru ubezpečujem, že váš predseda si plne uvedomuje, aké, aký je plný názov výboru. Pani Foster. Ďakujem, pán predseda. Blahoželám vám k vášmu zvoleniu za predsedu tohto výboru. Som rada, že vás tu vidím. Ja chcem povedať iba niečo veľmi stručne o navýšení pre IASA. E, pre EASA. E Neviem, či táto úprava je správna alebo nie. Možno je tých financií príliš veľa, možno nie. Ale e, teraz budem reagovať na pána Bredborna. Je jasné, že sú tu určité otázniky okolo tejto agentúry a musíme sa naozaj rozhodnúť, či EASA je E, nezávislá agentúra, alebo či náhodou príliš nezávisí od peňazí od výrobcov. Či je to agentúra, ktorá sa plne zameriava iba na bezpečnosť e, leteckej e, dopravy, či je to iba regulatívna agentúra. Sú tu teda určité otázniky a tlak zo strany rozpočtu sa týka aj dodatočných úloh, ktoré má prevziať na seba agentúra. Znova je tu otázka, či je to správne alebo nie, ale to nie je najdôležitejšia otázka. Je jasné, že výrobcovia v Európe majú obavy z tohto vývoja a takisto FAA má obavy. FAA je agentúra, s ktorou musíme samozrejme veľmi úzko spolupracovať. Domnievam sa, že v tejto fáze tento výbor by naozaj sa mal e, týmito vecami zaoberať, mal by o tom diskutovať, pretože Nehovorím síce, že parlament alebo EÚ by mali poskytovať všetky peniaze pre agentúry, ale napriek tomu mali by sme sa bližšie pozrieť na to, ako sa financujú agentúry, nie iba v krátkodobom výhľade, ale aj v dlhodobom výhľade, pretože agentúry budú preberať na seba nové úlohy. A je dôležité, aby tie agentúry boli uspokojivo financované. No a na záver, malé um, podniky, malí výrobcovia mali E, respektíve zažili naozaj veľmi, veľmi zložité situácie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda, teraz pani Lichtenberger a potom ešte dvaja rečníci, takže pani Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Len niekoľko slov k otázke o podstatnenosti transeurópskych sietí. E, zjavne e, sa teraz e, e, neustále, keďže sa teraz neustále odvoja, odvolávame na konjunktúrálne otázky, e, tak to zjavne nie je už také dôležité. Potom môžeme rovno začať stavať pyramídy. Buď to má veľký význam a potom to bude transeurópsky projekt, alebo to význam nemá. A potom by sme to mali nechať a možno snáď viac investovať do tepelnej izolácie, čo by sa mi zdalo byť účelnejšie. Druhý eh, bod eh, to, že sa o mnohých finančných prostriedkoch vôbec nehovorí, e, má určite svoje dôvody v nedostatočnej schopnosti spolufinancovania zo strany členských štátov. E, myslím, že hovoriť v tomto smere o pociťovanom nedostatku nie je správne, pretože tu vôbec nejde len o pocit, že je financovanie nedostatočné. Tu ide e, o skutočnosť, že mnohé členské štáty chcú síce finančné prostriedky na svoje projekty, ale e, nechcú sa spolupodieľať na financovaní. A tam máme problém, pretože by sme takto mohli sa dostať e, do ďalších škandálov ako Európska únia. Čo sa týka programu Marco Polo, tam si musíme e, kritéria veľmi presne pozrieť, pretože ak takýto pozitívny program sa tu nespomína, potom je tam určite nejaký problém v systematike, problém, ktorý musíme veľmi rýchlo vyriešiť. Čo sa týka turizmu, áno, súhlasím súhlasím, mali by sme aj o tejto problematike diskutovať. Navrhujem napríklad rozpravu o tom, o čom sme hovorili aj v pléne, o tejto španielskej otázke e, v súvislosti s nehnuteľnosťami. Tam bola veľmi, veľmi veľká rozpráva, intenzívna v pléne. To by bola určite aj téma pre turizmus. Mohli by sme sa na túto problematiku bližšie pozrieť, pretože takýto fenomén nenachádzame len v Španielsku, ale aj v iných členských štátoch a je to e, Um, áno, vo všeobecnosti zásadný zdroj chýb v turizme. Čo sa týka uh, uh, leteckej dopravy, otázku čiernej listiny by sme uh, mali detailne prevziať, prebrať a pozrieť sa na to, či by v tejto súvislosti mali byť aj nejaké dopady na rozpočet. Ďakujem. Pán Grandes nech sa páči. <laughs> Ďakujem, pán Simpson. Ja vám chcem poblahoželať k vašej novej zodpovednosti. Som presvedčený, že túto funkciu budete vykonávať vyváženia tak sympatické, ako ste sa v tomto výbore prejavovali. Dva, dve veľmi stručné kritické poznámky samozrejme netýkajú sa vás Poprvé, prípravné práce niektorých prioritných projektov a ich oneskorenie. Nazdávam sa, že v tomto volebnom období musíme byť nároční. Po veľkom poklese, ku ktorým došlo a ktoré zredukovali náš rozpočet na menej ako 8 miliard eur, tak tieto prioritné projekty e, je dôležité, aby naďalej sa rozvíjali primeraným tempom. Myslím si, že je poľutovania hodné, že projekt číslo 7, teda intermodálne prepojenie osy Portugalsko-Španielsko-Európa, tak tam budú chýbať prostriedky. A myslím si, že toto si zaslúži kritiku. Po druhé, pokiaľ ide o námornú bezpečnostnú agentúru, ľutujem, že redukcia platobných prostriedkov výdavkov sa odrazila aj v tejto oblasti. Ja som navrhoval viacročné finančné e, výhľady a to nám umožnilo isté potrebné e, prehľady o financovaní tejto agentúry. Je dôležité, aby sme urobili efektívne a účinné rozpočty pre tieto agentúry, tak z časového, ako aj formálneho hľadiska. Takéto oneskorenia sú naozaj poľutovania hodné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem teraz pani Tykal. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Chcela by som sa venovať uh, sieti TEN 10 eh, Bohužiaľ, mnohé projekty sú oneskorené a parlament vypracoval štúdiu, ktorá ukazuje, že tieto oneskorené projekty navyšujú náklady. Fakt, že projekty nedostávajú dostatok e, peňazí, vedie k nárastu celkových nákladov na implementáciu projektov TEN 10. Mali by sme sa na to pozrieť zo širšej perspektívy a mali by sme zohľadniť eh, budúce rozširovanie týchto sietí. Na to musíme pamätať. Toto popoludnie rozpočtový výbor bude mať rozpravu o rozhodnutí Európskej komisie o projektoch, ktoré sa majú financovať z rozpočtu ten, de, ten 10 na rok 2010 a to je rozpočet asi 1 miliarda eur. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné opatrenia, odsudzujem fakt, že čiastka na bezpečné parkovanie bola krátená. Bohužiaľ, Európa musí v tomto poli ešte veľmi veľa urobiť. My sme totižto požadovali navýšenie rozpočtu a rozšírenie oblastí, kde sa postavia bezpečné e, parkovacie plochy. Bohužiaľ v návrhu rozpočtu vidíme teraz, že táto položka sa kráti. Je pravdou, že Marka, projekt Marco Polo by sme mali viac podporovať. E, vnútroštátna a námorná doprava by mali byť ťažiskom našej pozornosti a domnievam sa, že rieka Dunaj by e, si zasluhovala e, viac pozornosti v Európskom parlamente. Dúfam, že v tomto volebnom období Európsky parlament vytvorí medziskupinu na e, podporu rieky Dunaj. No a posledná záležitosť ešte, prepačte, ľutujem, Je mi ľúto, že špičkové turistické destinácie, najmä v tejto oblasti, e, nedostane e, navýšené e, sumy. Ďakujem. Ďakujem, Silvia hovorí predseda a teraz komisia, pán Pakej a, pani, a pán Rúte. Pán predseda. Prišiel som trošku skôr a to je cena, ktorú musíte vždy zaplatiť, keď prídete skôr. Najskôr chcem poblahoželať vám k vášmu novému postu. Potom budem hovoriť o dopravnej politike, ale teraz zaujímam stanovisko k niektorým veciam, ktoré kolegovia povedali. Som si istý, že niektoré detailnejšie veci potom zodpovedajú ďalší kolegovia i keď osoba, ktorá je zodpovedná za rozpočet, tu nie je. Najskôr vám dám veľmi dobrú správu. Počas posledných rokov sme spolupracovali na tom, aby e, program Marco Polo bol úspešnejším a v súčasnosti sa nachádzame v situácii, kedy naozaj Marco Polo prosperuje oveľa viac a zavádza sa do väčšej miery ako v minulosti. Teda zdá sa, že je to program, ktorý nefungoval v minulosti veľmi dobre, ale teraz sa dostávame do situácie, keď v podstate nám chýbajú peniaze v programe Marco Polo. Toto iba pre informáciu, neskôr vám dáme viac podrobností. Tento fakt je prepojený aj na činnosti výkonnej agentúry ktorá bola veľmi užitočná a zlepšovala program, lepšie vysvetľovala, ako program funguje a tým pádom sa zvyšovala aj reakcia na program. A teraz e, otázka transeurópskych sietí a ich financovania. Myslím si, že parlament a komisia boli vždy mm, na jednej vlne. Aj my ľutujeme, že máme nižší rozpočet a bohužiaľ musíme si poradiť s tým rozpočtom, ktoré, ktorý máme. A potom neskôr poreferujem takisto aj o programe hospodárskej obnovy a o 500 miliónoch eur, ktoré sme presunuli na skôr, pokiaľ ide o rozpočet. Pokiaľ ide o agentúru EASA, Samozrejme, z obsahovej stránky to je už dlhá diskusia a ešte bude. Správne e, ste poukázali na to, že existujú dve rôzne filozofie. Je to regulačná agentúra, ktorá bude financovaná z verejných prostriedkov a bude dozorovať bezpečnosť, alebo je to agentúra, ktorá bude e, financovaná z poplatkov v konečnom dôsledku odpoveď je asi taká, že táto agentúra je kombináciou oboch, čiže kombináciou verejného a súkromného financovania. Ale k tejto otázke sa ešte vrátim. Pani Ajala spomínala vyšetrovanie nehôd, leteckých nehôd. K tomu sa ešte vrátim, keď budem robiť prezentáciu o budúcich politikách Myslím si, že eh, k nehodám, k vyšetrovaniu eh, dopravných nehôd musí byť prijatá ešte nejaká dodatočná legislatíva. Toto je asi všetko, pán predseda. A ešte jedna reakcia na pani Tikau. V našej právomoci je, aby sme ako komisia pracovali eh, vo všetkých oddeleniach, pod ktoré spadá Dunajský región Teraz e, v súčasnosti máme koordinátora pre vnútrozemskú navigáciu, ktorý má dohľad nad e, navigáciou na Dunaji a v ďalších mesiacoch a rokoch pravdepodobne vyvinieme integrovanejšiu dunajskú stratégiu, tak ako existuje už aj pre stredozemné ob... územie a takisto pre pobaltský región. Ďakujem. Ďakujem. Pán Rojte, my naozaj veľmi ma, e, milujeme Dunaj, veľmi nás táto téma zaujíma. Kolegovia, kolegyne, časový harmonogram. Prepačte, ešte sa chcete k niečomu vrátiť? Mohli by sme trošku e, prehlbiť, pán Páke by nám mohol dať nejaké detaily ohľadne rozpočtu TENS a teda to je rozpočet, ktorý sme my pridali do toho plánu obnovy. Mohli by sme o tom dostať detailnejšie informácie, ak je to možné samozrejme. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 14. august je to uprostred vašich prázdnin. Som si istý, že všetci budete veľmi usilovne pracovať na rozpočte, kdekoľvek sa budete nachádzať. No a e, rozpráva v, pardon, e, hlasovanie vo ro, dopravnom výbore 2. september. E, potom 2. septembrové stretnutie, e, prijatie správy a oktobrová plenárka v roku 2009 sa tým bude zaoberať. Čiže 14. augusta predkladanie e, pozmeňovacích e, návrhov, rozprava 2. septembra, hlasovanie, septembrové stretnutie a potom oktobrová plenárka. E, pani Fostera Pran Bredborn sa toho dotkli. Chcem ešte povedať, že pána Gudona E, výkonného riaditeľa EASA sme pozvali na našu septembrovú schôdzu. Takže môžete si začať pripravovať otázky pre e, pána riaditeľa. Som si istý, že budete mať veľa otázok. Ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. ITS je ďalší bod a spravodajkňou je pani Jensen. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať niekoľko slov o tom, ako ďaleko sme sa dostali s touto správou. Inteligentné dopravné systémy sú všeobecným pojmom, pod ktorý spadajú rôzne veci. E, sú tam komunikačné technológie, ktoré majú zabezpečiť viac bezpečnosti, efektívnosť a Takisto majú zabezpečiť ekologickosť dopravy. Akčný plán komisie pre ITS má zabezpečiť to, aby tieto technológie sa viac e, využívali v cestnej doprave a takisto e, akčný plán sa zameriava na rozhrania medzi rôznymi druhmi dopravy. Akčný plán komisia predložila koncom roka 2008 a na jar v parlamente sme sa mu už venovali a Schválili sme ho na plenárnom zasadnutí. Tento plán a prístup komisie má dve časti. Akčný plán má šesť rôznych oblastí, pre ktoré ITS sú dôležité a je to v podstate zhrnutie činností, ktoré sa už realizujú v praxi, napríklad kompilácia údajov, ktoré môžu byť odovzdané vodičom a takisto sa to zameriava na vybavenie aut bezpečnostnými technológiami tak, aby doprava sa stala bezpečnejšou. No a potom sa tam hovorí aj o ukladaní údajov. Nechceme mať nejaký systém na dohľad nad ukladaním údajov, ale, ale chceme zabezpečiť nejakú ochranu údajov. Stanovisko e, parlamentu k iniciatíve komisie bolo také, že chceme, aby bola navrhnutá smernica, tak aby sa zabezpečilo, že členské štáty by sa museli zaviazať k pokroku v tejto oblasti. No a presne toto je ten bod, na ktorom sa nezhodujú v rade mnohé členské štáty, pretože sa nevedia dohodnúť e, na tom, do akej miery to má byť povinné. Komisia zodpovedala, pardon, zorganizovala vypočutia a e, diskusie, kde sa rozprávali spolu zainteresované strany a hovorilo sa o tom, ako by tomuto procesu sme mohli vdýchnuť život a ako ITS naozaj uviesť do praxe. Máme tu problém sliepky a vajca. Keď sa pozriete na inteligentné dopravné systémy, vidíme, že by sme zriaďovali zariadenia na krajniciach ciest a a automobily by museli e, byť vybavené vysielačmi a príjimačmi. Samozrejme, ale otázka je, či sa majú týmito vysielačmi a príjimačmi auta vybavovať už v tejto fáze, keď ešte na cestách ich nemáme. Čiže naozaj je to otázka sliepka, sliepky a vajca. Čo bude skôr? A dostali sme rôzne odpovede od zainteresovaných strán. Hovoria, že sa musia zaviesť normy a musíme zabezpečiť, aby sa naozaj spolupracovalo, aby sme sa na všetkom dohodli. Akčný plán a smernica sú predmetom dohody. Účel akčného plánu a projektov je preskúmať skúsenosti, praktické skúsenosti, na ktoré by sme sa potom mali pozrieť vo výbore a na základe toho by sme stanovili, aké normy by sa mali vypracovať na základe tých zdieľaných skúseností. V správe parlamentu sme hovorili o tom, že musíme zabezpečiť, aby oblasti, v ktorých by sa mohli zaviesť normy, e, tak by mali spadať do e, právomoci výboru, ktorý by sa na to vytvoriť. My nechceme dať biankošek komisii, Nechceme povedať, že komisia môže začať e, zavádzať e, povinnosti pre členské štáty, aby e, rušili staré normy. Nie. My chceme vytvoriť viac prehľadnosti. Vidím, že rada je trošku nervózna, pretože sa bojí, koľko to bude stáť. Členské štáty by do veľkej miery museli tieto náklady uhrádzať. A potom je tu otázka, či si musíme navzájom vždy vyhovieť, či by sme naozaj nemohli nájsť iné právne nástroje okrem smernice. České aj švedské predsedníctvo investovali a investujú veľa úsilia do tejto oblasti. Ide o to, ako to budeme rozlišovať. V niektorých oblastiach kombinácia údajov znamená, že musia existovať spoločné normy, ale v iných oblastiach by e, stačilo mať nejakú spoluprácu na dobrovoľnom základe. Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa dopracovali k dohode. O tom by neskôr mohli ešte dnes diskutovať koordinátori. Ja by som uvítala, aby sme na základe toho, čo sa prijalo na plenárke začali neformálne rozhovory s radou. Švédske predsedníctvo chce dosiahnuť dohodu už vo fáze druhého čítania. Takže dohodnúť by sa parlament a rada mohli už relatívne rýchlo. Neviem, či toto želanie je realistické, ale keď sa na to pozriera, pozieram e, z pohľadu výboru a koordinátorov, myslím si, že je to cieľ, ktorý môžeme dosiahnuť. A tieto rokovania by som mohla viesť ja spolu s tieňovými spravodajcami z ostatných politických skupín. A samozrejme, referovali by sme pravidelne výboru o tom, čo sa deje my v podstate teraz môžeme potvrdiť, že budeme naďalej pracovať na tom základe, ktorý už prijal predchádzajúci parlament, ktorý nám vlastne dáva mandát začať rokovania. Ďakujem. Ďakujem, Anne. Koordinátori budú samozrejme diskutovať o tom, čo si hovorila ty a samozrejme aj o prvom čítaní o tom, že sa akceptuje, čo sa prijalo v prvom čítaní v predchádzajúcom parlamente a že budeme pokračovať ďalej. Budeme o tom hovoriť po tomto stretnutí, čiže veľmi rýchlo sa dozvieš našu reakciu. Pán Groš, EPP. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcel som len krátko k procedúre samotnej. Nevyznám sa až tak v paragrafoch, ale myslím si, že je dôležité aj pre kolegov, aby sme tu vo výbore sa dohodli na tom, že tie správy, ktoré boli v prvom čítaní prevzaté, že tieto takto prevezmeme a budeme pokračovať v ďalšom čítaní. E, pani Jensen e, sa e, pýtala, a či to je dnes na e, programe rokovania, či to e, bude e, dohodnuté čo skoro. To považujem už za akúsi prvú otázku na tento výbor. Či potvrdzujeme toto prvé čítanie? Neviem, či chcete už dnes prijať rozhodnutie v tejto veci, pretože my by sme mali aj tieňových spravodajcov vymenovať e, spolu s švédskym predsedníctvom. E, už prebiehajú diskusie a je potrebné zapojiť tieňových spravodajcov. Takže toľko som chcel povedať. Osobne e, voči tomu nič nemám. Ak bude toto platiť pre všetky ostatné správy, ktoré boli prijaté už v prvom čítaní predchádzajúcim parlamentom. Myslím si, že veľká väčšina v tomto výbore podporuje podporuje to, čo tu bolo navrhnuté. Poznáme aj výhrady rady. Sú to všeobecné výhrady, ktoré má to nielen v tejto oblasti. Celkovo vzaté možno povedať, že e, moderná technológia sa v tejto oblasti používa na to, aby e, sa zabezpečila bezpečnosť a toto má byť všetkým jasné. Po druhé, e, ako sa to tak pekne nazýva, tieto inteligentné dopravné metódy majú viesť e, k tomu, aby boli prijaté ekologické opatrenia, uvádzajú sa tu konkrétnejšie údaje. A čo sa týka ochrany údajov, po tretie, Domnievam sa, že momentálna situácia, ktorá e, by síce mohla viesť ku koordinácii v jednotlivých členských e, štátoch, by mohla trochu odsunúť, e, byť odsunutá nabok, aby sme sa mohli sústrediť viac na technickejšie aspekty aby sme možnosti, ktoré dnes existujú, mohli aj využiť. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, a bolo to už spomínané v, pred chvíľou, tie bezpečné parkoviska ktoré eh, by mali byť indikované aj v rámci dopravných eh, systémov. Myslím si, eh, že v našom výbore je dôležité, aby sme vytvorili akési premostenie medzi tým, čo sa hovorí v rámci teórie a medzi tým, čo sa realizuje aj v praxi. Takže premostiť nielen inteligentné dopravné systémy, ale aj rozpočet a časy Eh, oddychu a časy šoferovania. Pre mnohých vodičov eh, je skutočnosťou, že zabezpečené parkoviska nie sú k dispozícii, respektíve nie je ich eh, dostatok. A keď hovoríme o bezpečných transeurópskych sieťach, potom by sme mali vytvoriť aj toto premostenie a musíme konštatovať, že musí byť potrebné, teda musí, musí, musíme podporovať tieto skutočnosti, najmä e, keď sú vytvorené príslušné možnosti. Vítam teda správu pani e, Jensen a náš výbor by sa e, touto záležitosťou mohol ďalej zaoberať. Ďakujem. Thanks, yeah, I mean, um, I... Ja sa budem riadiť podľa konsenzu schôdze, keď po rozprave príjmeme 5 alebo 6 e, dokumentov z prvého čítania, tak budem veľmi spokojný, pretože to urýchli len našu prácu a umožní to spravodajcom, ktorí sú ešte stále v, na svojich postoch pokračovať a takisto to poskytne skupine čas na uľahčenie prípadných zmien. Takže naozaj s takýmto rozhodnutím na konci rozpravy by som bol uh, len spokojný. Pán Leichfried? Ďakujem, pán predseda. Hneď k postupu samotnému. Chcem podporiť tento návrh. Máme, myslím, 5 až 6 správ, ktoré sú hotové, na ktorých sme sa dohodli, o ktorých sme e, rozhodli, kde práca, e, vlastne sa za tým skrýva práca predchádzajúceho parlamentu, dlhoročná práca. Myslím si, že by nedávalo zmysel niečo na tom e, meniť E, správy kolegov z minulého obdobia by sme mali e, potvrdiť. E, Potom myslím, že to bude jednoduchšie. Ak sú nejaké požiadavky na zmeny, máme obvyklý bežný postup s možnosťou predkladať pozmeňovacie návrhy v rámci druhého čítania. Myslím si, že toto by bolo dobré riešenie. Aj ja zastávam názor kolegyne Jensen, že by sme sa mali pokúsiť túto e, správu prijať e, v rámci e, druhého čítania, čo sa e, týka tohto procesu. Myslím si, že tí tieňoví spravodajcovia by mali byť menovaní. Aj ja som sa pokúsil takto postupovať v rámci e, svojej správy. O EAZ to potrebovalo dva predsedníctva, bol to dlhší postup. Dúfam, že kolegyni Jensen sa v tomto smere bude vodiť lepšie. Čo sa týka obsahu, e, k tomu veľa e, povedať nechcem, e, snáď len toľko, že sú dôležité pre mňa dve veci. Na jednej strane um, sa musíme snažiť uh, o uh, intenzívnejšie prepojenie účastníkov cestnej premávky a uh, musíme mať aj možnosť skontrolovať, kde boli, ako dlho šoferovali a tak ďalej. Čiže nech už sú tieto systémy systémy a akokoľvek e, účinné. Je potrebné, aby mm, bolo k dispozícii veľké množstvo údajov. Takéto systémy sú s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi drahé, takže je potrebné uh, mať na zreteli to, že nebudeme finančne zaťažovať len konečných spotrebiteľov, najmä tých, ktorí dochádzajú každý deň do práce. Tieto systémy by e, mala e, znašať e, verejnosť, pretože ona požíva ich výhody. A ešte pani Lichtenberger. Ďakujem aj ja eh, by som odporúčala a považovala za správne, ak by sme správy z minulého legislatívneho obdobia globálne eh, verifikovali, aby sme mali dobrú východiskovú pozíciu, nezačínali diskusiu od znova. To by bol rozumný spôsob, pokiaľ by sme sa na ňom vedeli dohodnúť. Čo sa týka obsahu, Ehm, medzičasom som eh, si prečítala niekoľko zaujímavých štúdií. Niektoré faktory musíme skutočne zohľadniť viac, než bolo v konečnom dôsledku akceptované v rámci rozpravy ehm, dopravné psychologické štúdie jasne ukazujú nasledovné. O čo viac bezpečnostných opatrení je zakomponovaných v aute, o to riskantnejšie vodič jazdí. E, niekto, kto má ABS, jazdí riskantnejšie ako vodič, ktorého auto ABS zabudované nemá. Čiže to pozitívne okamžite je e, vykompenzované tou rizikovejšou jazdou. A teda sa pýtam, či je táto pretechnizácia ešte zmyselná plná, alebo či treba ešte vyvinúť extra programy pre vodičov, aby ich inteligencia dokázala zvládnuť tú techniku, ktorú majú v aute. Myslím, že tu máme dočinenia aj so zásadnými dopravno-psychologickými faktami a aj nimi sa musíme, musíme zaoberať skôr, než členské štáty e, budú vynakladať veľké finančné prostriedky a tiež individuálni používateľia budú vynakladať vysoké finančné prostriedky ak eh, teda nebude eh, zabezpečená bezpečnosť eh, cestnej premávky, pretože táto má zásadný význam. Myslím si, že aj pri ochrane údajov je potrebné zohľadniť, že toto je zásadná požiadavka. Ak e, to nezohľadníme, potom to celé nebude fungovať. A myslím si, že mnohé členské štáty e, oponujú práve z tohto dôvodu, že jednoducho mnoho takýchto otázok je zmetených zo stola. Či už tá nákladová intenzita jednotlivých e, systémov alebo požiadavky na dlhodobé uchovávanie údajov. Videli sme to už aj v e, správe pani Sender k e, Cross-Border Enforcement že jednoducho neboli tam mnohé veci akceptovateľné vôbec pre radu. Takže keď keď e, to nefunguje tam, a to sú podľa mňa opatrenia e, zamerané na bezpečnosť dopravy, pretože sú to výchovné opatrenia pre e, vodičov. Ak teda takéto niečo nie je akceptované, potom sa musíme pozrieť na to, akou cestou by sme sa mali uberať pri týchto technických infraštruktúrach je potrebné to zohľadniť, pretože v opačnom prípade akákoľvek kalkulácia nákladov a úžitku nebude eh, mať eh, dobrý výsledok. Musíme si pozrieť, mm, čo treba urobiť, eh, kde je to zmyselné a len vtedy môžeme členské štáty presvedčiť o tom, aby prijali opatrenia. Bolo by dobre naozaj hovoriť o pojme inteligentní vodiči, myslím si. Pani Tikal? Ďakujem. Pán predseda? Chcem sa takisto podekovať pani Jensen za prezentáciu. Naša spolupráca prebiehala veľmi dobre. A domnievam sa, že ochrana životného prostredia a bezpečnosť cestnej premávky sa navezuje určite na tému inteligentných dopravných e, systémov, ale takisto e, je to aj téma rozhraní s inými druhmi dopravmi. Mali by sme sa zamyslieť, či by nebolo dobré urobiť osobitnú kapitolu e, venovanú mestskej mobilite. Myslím si, že je dôležité nezamier, nezameriavať sa iba na rozpočet TNT. E, Musíme povedať, že e, disponibilné prostriedky sa navyšovali doteraz, avšak je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Rada bude zohrávať centrálnu úlohu bude musieť diskutovať s členskými štátmi a bude im musieť zdôrazňovať, že v roku 2010 nás čaká strednodobá revízia štrukturálnych fondov a využitia štrukturálnych fondov. Myslím si, že štrukturálne fondy by mohli byť používané aj na zlepšenie mestskej mobility a do toho samozrejme spadajú aj inteligentné dopravné systémy. Skupina socialistov v minulosti zdôrazňovala, že je dôležité urobiť lepšie rozhrania medzi jednotlivými druhmi dopravy a dúfam, že e, tá, túto myšlienku budeme všetci naďalej zdôrazňovať. Ďakujem, Silvia, hovorí predseda, pán Kalamicos za komisiu. Eh, budem si naozaj trénovať vaše mená, slubujem pán Kalamicos. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajkyni za veľmi obsažnú prezentáciu situácie, v ktorej sa dnes nachádzame. My teraz eh, potrebujeme urýchlenie vecí a mm, dohoda v druhom čítaní to by bolo naozaj veľmi dobré, ak sa nám to podarí, ak sa tam dopracujeme. Myslím si, že musíme zohľadniť všetku prácu, ktorá sa v parlamente už vykonala, pretože to bola naozaj dlhá cesta, boli externé konzultácie, vypočutia a tak ďalej. Všetky zainteresované strany boli vypočuné a potom bolo prijaté stanovisko a bolo také nedorozumenie s radou v minulosti, ale my teraz pracujeme na tom, aby sa to vyriešilo. Mnohí si myslia, že my ako komisia požadujeme biankošek, aby sme mohli príjmať rozhodnutia. To nie je pravda. Nie je to tak. V prvej časti rada e, v marci prijala závery, ktoré obsahujú aj detaily akčného plánu a v akčnom pláne je obmedzená, obmedzený počet oblastí. Potom sme diskutovali o tom, ako by sme donútili verejný aj vnú, e, súkromný sektor, aby sa zaviazali. A to je vlastne myšlienka smernice e, podporovať aj dru ďalšie druhé, e, druhy dopravy, železničnú, riečnú, námornú a tak ďalej, aby sme mali na jednej strane normovanie a legislatívu a takisto výskum Skúmali sme rôzne druhy dopravy a ako následok toho máme rôzne systémy, ktoré sa už používajú pozdĺž nákladných koridorov, riek a tak ďalej. Táto práca začala už pred 15 rokmi, pán predseda. Začali sme s rádiodátovým systémom pred 15 rokmi a Teraz zatiaľ tento systém sa ešte nevyužíva v celej Európe, ale sú také ostrovčeky v Európe, kde sa tie systémy už využívajú. A to zvyšuje bezpečnosť dopravy aj ochranu životného prostredia. Musíme začať s určitým minimálnym eh, limitom služieb, s minimálnou úrovňou služieb. Musíme do toho zapojiť aj sektor a musíme sa nechať viesť cieľmi dopravnej politiky. Toto sú hlavné veci, ktoré sú v tomto e, návrhu. Myslím si, že je dôležité, aby e, špecifikácie sa opierali o minimálny štandard služieb, e, aby sa rýchlo zaviedol v Európe, v celej Európe, tak aby profesionálni vodiči mohli začať napríklad v Štokholme a ísť na juh Európy a aby sa mohli vyhýbať e, zápcham, dopravným zápcham a aby mohli využívať ten minimálny štandard služieb. Parlament a rada sa musia zapojiť do tohto procesu, aby sme dosiahli dohodu čo e, najskôr. Stratili sme už veľa času, 15 rokov sme už stratili a toto je oblasť, kde naozaj môžeme vytvoriť veľké výhody nielen pre občanov, ale aj pre sektor, pretože toto je obrovský globálny trh. A ak ukážeme my v Európe, že takéto veci vieme Eh, zrealizovať u nás doma, vytvorí to aj exportné kapacity pre priemysel. Anna, on... Ďakujem. Anna, chceš sa k niečomu vrátiť? Mám iba niekoľko veľmi stručných poznámok. Potvrdzujem to, čo povedal zástupca komisie. Teda, že parlament podstate podporoval iniciatívu komisiu, čiže parlament a komisia sú si veľmi blízke názorovo <clears throat> v tejto otázke. A naša zhoda sa opiera o dlhé roky spolupráce. Ide aj o prácu na vypočutiach a v pracovných skupinách. Máme už určité historické pozadie, ale je tu aj veľmi praktický aspekt, veľmi pragmatický Hovoríme o kontinuite v celej Európe. Musíme zabezpečiť, aby nevznikla taká situácia, že ak nejaký vodič vyštartuje zo Štokholmu a má ísť napríklad do Grécka, bude musieť pracovať s rôznymi systémami, ktoré sa odlišujú od krajiny k krajine a e, jednotlivé prístroje napríklad nekomunikujú spolu navzájom. Potrebujeme e, jednotnú prístrojovú e, jednotku na palube automobilu, ktorá bude univerzálna a bude technicky realizovateľná. E, pán Groš spomenul ešte jednu vec, ktorá sa ukázala veľmi jasne už v minulosti v parlamente. Keď spúšťame nejaký systém, musíme certifikovať tieto zariadenia. Nemali by sme znovu vynájsť koleso, samozrejme. Vodiči musia vedieť, kde je e, najbližšia zastávka, aby si mohol odpočinúť tak, aby mohol dodržiavať e, doby, predpísané doby odpočinku, nie iba e, na nejakej základnej úrovni, ale mal by mať naozaj také primerané dôstojné miesto na odpočinok. Ďakujem. Ďalší rečník? Iba veľmi stručne. Chcel by som pripomenúť skutočnosť, že už keď sa toľko hovorí o technológii a o ekológii, to je v poriadku, ale veď našou hlavnou témou je bezpečnosť, ako bolo povedané na samom začiatku dnešnej rozpravy. E, chcel by som pripomenúť, že dnes tí, ktorí e, majú nejakú vedúcu úlohu, tak sú rozptýľovaní. Na jednej strane sa a napríklad e, vodiči sú často rozptýľovaní, sú tu telefóny, e, telefón s voľnými rukami, e, máme rôzne technické, technologické e, zariadenia, ktoré uľahčujú šoférovanie, ale napriek tomu E, je dôležité, aby sme nestrácali zo zreteľa, že dôležitý je samotný akt riadenia vozidla. Ďakujem. E, myslím si, že sme tu došli ku konsenzu. E, chcete schváliť 6 dokumentov, ktorými sa ukončilo prvé čítanie. Pozerám sa na koordinátorov. Of course, Mrs. Jensen's. I'm more than ktorých som vymenoval. A chcem povedať, že som veľmi rád, že tu máme jednomyseľnú zhodu, že chceme akceptovať to, čo bolo prijaté v prvom čítaní a na základe toho pokračovať, pretože to nám umožní vymenovať spravodajcov, kde ich budeme potrebovať v prípade ľudí, ktorí neboli spolu, pardon, znovu zvolení. Ste spokojní s takýmto postupom? Ste všetci za takýto postup? Môžete prosím zdvihnúť ruky? Je niekto proti? Zdržali sa? Dirk? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať, či by sme mali rozšíriť aj možnosť podávania pozmenujúcich návrhov predseda. Otvorené pozmenujúce návrhy v zmysle druhého čítania áno. E, pre nových členov chcem povedať, že v druhom čítaní vaša možnosť predkladať pozmenujúce návrhy je veľmi obmedzená, ale e, teraz v novom parlamente máme možnosť akceptovať prvé čítanie, pokračovať s druhým čítaním, ale môžeme otvoriť rozpravu ešte na ďalšie pozmeňujúce návrhy, čiže vy v podstate môžete predložiť akékoľvek pozmeňujúce návrhy, aké si želáte. Myslím, že je to pravidlo číslo 7 alebo niečo také, čiže budeme postupovať takýmto spôsobom. Mathieu? Ale korektne musíme teda kolegom e, povedať aj to, že e, môžu samozrejme predložiť všetky akékoľvek pozmaňovacie návrhy, ale že v pléne e, sa bude o nich hlasovať v druhom čítaní. To znamená, e, tieto pozmeňovacie návrhy nemôžeme jednoduchou väčšinou prijať. To im treba takto povedať, e, aby, aby vedeli, že nemajú možnosť nejakej zásadnej zmeny v rámci prvého čítania je potrebné mať kvalifikovanú väčšinu v rámci druhého čítania, ale čo sa týka pozmeňovacích návrhov, môžete predložiť akýkoľvek. Takže každý je spokojný s týmto a ak áno, potom môžeme pokračovať k výmene názorov e, z GD Tren, e, pán Matias e, Rute. Poprosím ho, aby prišiel za vrch stola alebo kým e, k nám kráčate. Chcem vás privítať v novom výbore pre transport Európskeho parlamentu. Veľmi sa tešíme, že budeme s, vami spolupracovať v nasledujúcich e, piatich rokoch. A súhlasíme so všetkým, čo povieš. So, so Mr. Reuter, the floor is yours. Takže pán Rojte, máte slovo. Srdečná vďaka, pán predseda. Aby som kolegom ukázal, že e, hovorím aj po nemecky, začnem po nemecky a v mene nášho generálneho riaditeľstva, ale aj v mene pána eh, podpredsedu Tajanyho by som vám chcel zagratulovať k vymenovaniu za predsedu tohto eh, výboru a samozrejme eh, chcem zagratulovať aj podpredsedovi tohto výboru. Veľmi sa teším, že tu opäť môžem byť a že tu vidím veľký počet mne už známych tvári a veľký počet nových tvári tvári a už sa veľmi teším na našu spoluprácu. Tento výbor, a to treba úplne jasne povedať, je e, výborom, ktorý, keď si pozrieme štatistiku, E, má najviac práce popri e, výbore pre životné prostredie v Európskom parlamente. Asi 10 všetkých konaní v rámci spolurozhodovacieho procesu e, bolo diskutovaných v minulosti práve v tomto výbore. Takže vážení poslanci, aj vy noví, musím vám povedať, nevybrali ste si ten najľahší výbor, ale za to veľmi napínavý výbor. V ostatných rokoch e, máme zaužívanú veľmi dobrú tradíciu e, dôvernej e, spolupráce a čo by som vám rád ponúkol je, aby sme v tomto zmysle pokračovali v našej práci aj v novom parlamente. Moji spolupracovníci a ja sme vám k dispozícii, pokiaľ ide o akúkoľvek tému. Mnohí zo starých kolegov vedia, že sme veľmi prístupní, ale to neznamená samozrejme, že vždy máme rovnaký názor, ale to je demokratický proces, kde sú aj trenice a pokúšame sa navzájom sa dopracovať k tým najlepším riešeniam. A teraz by som prešiel na angličtinu. A little bit of a foresight Teraz e, vám poskytnem taký predbežný náhľad na veci, ktoré podľa nás v najbližších mesiacoch budú na programe vášho výboru. Zdá sa, že som v takom citlivom postavení, pretože aj my v komisii teraz prechádzame rôznymi zmenami, preto by som sa chcel obmedziť teraz na to, aby som hovoril o konkrétnych dokumentoch, spisoch a nechcem hovoriť všeobecne o budúcich politikách ale mám takisto aj šťastie, pretože som schopný hovoriť o jednej konkrétnej veci a to je budúcnosť dopravného výboru. Tento dokument komisia nedávno prijala a budem sa na to zameriavať teraz. 3C sú dôležité pre európsku dopravnú politiku. Citizen ako občan climate change ako klimatické zmeny a competitiveness, konkurencieschopnosť. Do určitej miery možno, že aj vy nájdete nejaké prvky, nejaké iné C, ale tieto tri C vyjadrujú veľmi stručne, o čom je európska dopravná politika. Začnem s konkurencieschopnosťou competitiveness. Dopravný priemysel predstavuje asi 7 HDP a zamestnáva 5 zamestnancov. A v rámci tohto prvého C môžeme identifikovať 3 I. Infraštruktúra, inovácie a vnútorný trh Internal Market. To nám poskytuje predstavu o tom, čo je vlastne konkurencieschopnosť v dopravnej politike. Je tu ten externý rozmer, je tu priemyselný rozmer. Teraz sa chcem venovať klimatickým zmenám. Musíme si uvedomiť, že doprava produkuje asi jednu štvrtinu všetkých skleníkových plynov. Do určitej miery sme už rozlúskli oriešok klimatických zmien v iných oblastiach, ale v doprave sme ešte tento tvrdý oriešok nerozlúskli. Od roku 1990 doprava e, prispieva k e, emisiám skleníkových plynov a e, tento príspevok sa zvýšil o viac ako jednu tretinu. Čaká nás kodaňská konferencia a musíme povedať, že klimatické zmeny budú veľmi dôležitým aspektom dopravnej politiky. Aj v tejto oblasti by sme mohli ešte vyvinúť určité podkategórie. Samozrejme. No a teraz ten tretí prvok, občan, citizen, občan ako pracujúci, v oblasti dopravy a ako používateľ dopravy. Je tu sociálny rozmer, je tu rozmer bezpečnosti a je tu rozmer zabezpečenia. Čiže máme tu social, safety and security, máme tu 3S zasa. No a v rámci týchto troch parametrov podpredseda Tajani vypracoval oznámenie o dopravných politikách v budúcnosti, v ktorých sa zameriava na budúce trendy spoločnosti, starnutie spoločnosti. Pravdepodobne budeme mať menej verejných e, prostriedkov, ale aj menej zručností potom je tu migrácia a interná mobilita, ktoré budú dôležitým faktorom. Potom tu budú problémy životného prostredia. To už som práve spomínal. Ale musíme si uvedomiť takisto, že sa nám bude míňať ropa. Bude sa nám míňať ropa, ktorá je pre nás finančne dostupná. Bude sa míňať veľmi rýchlo. A teraz je tu otázka, čo nás čaká e, v ďalších 10 až 20 e, rokoch. Bude to obrovská zmena v našich dopravných systémoch. Musíme nad tým premýšľať. Musíme na to pamätať, vždy keď budeme hovoriť o doprave. Urbanizácia. urbanizácia neustále narastá a s tým prichádzajú dopravné zápchy a viac znečistenia. No a máme tu ešte ďalšie faktory. Globalizácia v doprave, preprave tovarov, v delbe práce, ale takisto globalizácia v celkovej motorizácii práce. A preto do určitej miery budeme my ako komisia, ale aj vy ako parlament a rada konfrontovaní s radikálnymi otázkami v dopravnej politike v najbližších piatich rokoch. Moje hlavné posolstvo pre vás znie, máme na výber. Máme na výber. Môžeme sa rozhodnúť ľudia, ktorí pracujú v doprave, aj politici, môžu definovať budúci program sami, alebo môžu prenechať toto rozhodnutie na ľuďoch z oblasti životného prostredia, financií a energetiky. Aj tí môžu definovať agendu pre oblasť dopravy. Ja navrhujem, že v budúcich rokoch by sme mali spolupracovať. A my, ako ľudia z oblasti dopravy, by sme sa mali postaviť tejto výzve, pretože je to výzva na úrovni EÚ. A takisto rýchlo dodávam ešte k tomu, že mnohé odpovede budeme musieť hľadať na regionálnejšej a lokálnejšej úrovni. Budeme sa musieť popasovať ešte s tým slovíčkom, ktoré sa začína na S, subsidiarita. Mali by sme preniesť veci, mnohé veci z úrovne i EÚ. A to najmä také veci, ktoré sa dajú lepšie vyriešiť na regionálnej a miestnej úrovni. Som si istý, že diskusie v budúcich rokoch sa budú práve týmto často zaoberať. pokiaľ ide o e, knihu o budúcich dopravných politikách a na základe e, vašich príspevkov, vášho inputu, ďalšia komisia sformuluje novú bielu knihu o európskej dopravnej politike. Ja som vám chcel naznačiť teraz, a aké vzrušujúce veci nás čakajú. Budeme premýšľať budeme sa pasovať s tými 3C, s tromi do dopravnej politiky, ktoré nás čakajú. Pán predseda, teraz e, to ukončím veľmi stručne a potom budem reagovať na otázky. To bude asi najlepšie. Teraz stručne ešte prejdem témami, ktoré vás budú zamestnávať v ďalších mesiacoch a rokoch. Pani Aja Lesenda sa toho už dotkla. Pravdepodobne predložíme nejaký legislatívny návrh o vyšetrovaní nehôd e, civilného letectva. V posledných dvoch mesiacoch sme boli svedkami troch veľkých nehôd a takisto aj minulý rok sa odohralo niekoľko závažných nehôd a my si myslíme, že našou úlohou je, aby sme dali novú úlohu agentúre EASA a aby sme vytvorili koordináciu medzi jednotlivými orgánmi, národnými orgánmi pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Toto je prvá nová téma. Podpredseda Tajany 8. septembra hovoril o ďalšej téme hovorilo sa vtedy o železničnej nehode v Taliansku, bude konferencia o bezpečnosti železnej dopravy, na ktorú budete aj vy eh, pozvaní ako účastníci. Taktiež predložíme akčný plán o mestskej eh, mobilite koncom septembra. Opäť toto bude akčný plán, ktorý sa bude venovať trom C, a zároveň e, sa bude venovať subsidiarite. A takisto sa budeme zameriavať na legislatívu o právach cestujúcich v námornej a e, autokarovej a autobusovej doprave. Sledujem diskusie na rade a zdá sa, že budeme potrebovať vašu podporu, v otázke rozsahu pôsobnosti navrhovaného legislatívneho aktu. Čakajú nás ešte zaujímavé diskusie. A čak, očakávame, že návrh ku koridorom nákladnej železničnej dopravy bude rade predložený na druhé čítanie v septembri alebo v oktobri tohto roka. Je to veľmi dôležitý návrh pretože zabezpečuje prístup pre nákladnú železničnú dopravu k veľmi dôležitým európskym nákladným koridorom. Som veľmi šťastný po tom, čo som si vypočul vašu rozpravu o inteligentných dopravných systémoch a o tom, že pani Jensen tak podporujete v rokovaniach, ktoré vedie tak ako povedala komisia, na tomto pracujeme už e, veľmi dlho. Ja si spomínam, že už pred desiatimi rokmi som na tom pracoval na dobrovoľnej báze, ale ten dobrovoľný e, základ očividne mm, nebol až taký dobrý, nevyprodukoval výsledky, takže je na čase, aby sme prijali nejaký zákon. No a potom, pokiaľ ide všeobecné externé vzťahy medzi Európou a Afrikou v oblasti dopravy. Tam ide o transeurópske siete, bezpečnosť leteckej aj cestnej dopravy, spolupráca v námornej oblasti a tak ďalej. Toto všetko je zhrnuté, bude zhrnuté v oznámení. A takisto čakáme sľubovaný návrh od pána Barosu o financovaní bezpečnosti leteckej dopravy. Komisia zajtra príjme rozhodnutie o predlžení mandátu koordinátorov TNT, TENT. A na tomto mieste by som chcel povedať, že sme boli všetci šokovaný náhlým úmrtím Karla van Mierta, ktorý bol e, jedným z našich dopravných koordinátorov. Karl bol do veľkej miery prvým, ktorý spustil európsku dopravnú politiku. On predložil prvú bielu knihu o dopravnej politike. Karl e, premenil generálne riaditeľstvo pre dopravu na aktívnu inštitúciu. Predtým to bolo generálne riaditeľstvo, ktorý, ktoré akumulovalo úradníkov, ktorí bránili rozvoju dopravnej politiky, ale on to zmenil. Karl bol našim vynikajúcim priateľom, vždy nás prevádzal v celom procese a preto naozaj môžete mi veriť, boli sme veľmi nešťastní, keď sme počuli správu o jeho smrti nový eh, teda náhradník Karla a takisto pána Balaša bude musieť byť ešte menovaný. No ale samozrejme potom pristúpime k tomu predloženiu mandátu po konzultácii s vami. Čakajú nás aj technickejšie opatrenia, napríklad eh, smernica o preprave tlakových zariadení a podobné. A vy sa takisto budete musieť zaoberať s jedným veľmi dôležitým prvkom, prvkom európskeho námorného priestoru. A tam je jedna, jeden dôležitý prvok a to je podávanie správ. Ide o to, aby sme zabezpečili takú situáciu, aby cesta z Kodane do Pereos nie iba kamionom, ale aj loďou umožnila pohybovať sa e, na e, európskom vnútornom trhu, na jednotnom trhu. Existujú ešte mnohé ďalšie veci, pri ktorých e, váš výbor podporoval DG trend. Spomeniem napríklad otázku Galilea. Spomeniem takisto financovanie transeurópskych sietí a potom aj kontroverzná téma a to sú pracovné časy mobilných pracovníkov cestnej dopravy. To sú veľmi ťažké témy a ja sa veľmi teším, pán predseda, na našu spoluprácu a teším sa na to, že budeme spolupracovať v rovnakom duchu ako s predchádzajúcim výborom. Predložili ste veľké množstvo legislatívy a myslím si, že najdôležitejšia vec je táto naša Biblia. A tam vidíte, čo všetko predchádzajúci výbor dosiahol. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu, hovorí predseda. Ďakujem za to, že ste prišli tak rýchlo na začiatku fungovania tohto výboru. Som si istý, že Všetci sa tešíme na spoluprácu s vami, aby sme splnili naše spoločné ciele a dosiahli naše spoločné ciele, pokiaľ ide o dopravu v Európskej únii. A myslím si, že musíme uznať aj tie širšiu zodpovednosť, ktorú máme v oblasti klimatických zmien a takisto aj voči našim spoluobčanov. Teraz tu máme e, istý uzavretý rečnícky zoznam, a ja sa pokúsim, ak mi to dovolíte, aplikovať jedno slovo, ktoré sa začína písmenom D, disciplína. Takže vás prosím, buďte disciplinovaní, buďte struční a choďte k podstate veci. To nám naozaj veľmi pomôže. Začneme štyrmi koordinátormi. E, treba, aby ste to všetci brali do úvahy a Mali by sme si s tým uľahčiť život a teda, aby sme aj mali čas na odpoveď. Takže dávam teraz meno EPP. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Eh, ďakujem aj za túto tradíciu, že začíname s koordinátormi. Ja budem stručný, aby som dal možnosť aj kolegom, aby sa vyjadrili. Chcem sa vám poďakovať, naozaj to nie je eh, ľahké na začiatku eh, legislatívne obdobia poskytnúť takýto obsiahly prehľad. Nechcem ani počiarkovať veci, ktoré ste už povedali. Poznáme tieto výzvy už od samotného začiatku energetika, klimatické zmeny, mobilita a tak ďalej. Chcem sa venovať len trom dobrom veciam. Myslím si, že tí, ktorí sú v kontakte s e, transportom a s touto oblasťou, e, momentálne sú konfrontovaní e, s otázkou ekonomickej krízy zaujme komisia k tejto téme iniciatívu, aby poskytla stimuly, aké si, aby poskytla nástroje, pretože myslím si, že tie očakávania e, sú, e, neočakávajú sa nejaké nové pravidlá, ale trochu väčšie pochopenie pre to, čo sa deje na tejto úrovni. Takže to je moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka sa týka iného C a síce C ako komunikácia. Myslím si, že v ostatných 4-5 rokoch sme veľa pracovali a veľmi disciplinovane sme potom prešli do volebného boja, kde sme zistili, že smerom navonok e, chýba trochu väčšia účinnosť, že sa toho veľa k občanom nedostalo. Nemohli by sme spoločne komisia a parlament e, komunikovať tak, aby to rozumeli všetci, e, aby tomu nerozumeli len ľudia, ktorí to už sedia celé roky v odborných výboroch. A moja moja posledná e, pripomienka sa e, týka e, rady, ktorú veľmi rád kritizujem. Nebolo by dobre preskúmať ako to vyzerá s realizáciou množstva dobrých myšlienok, s ktorými sme prišli, na ktorých sa aj e, rada uzniesla. Nebolo by dobre preskúmať stav v jednotlivých členských štátoch, pretože mm, jednoducho, keď povieme, e, že sme sa na niečom uzniesli, že sme o niečom rozhodli, hneď začajú niektorí hľadať výnimky, ďalší to vôbec nerealizujú a iní to transponujú tak, že je človeku dokonca aj ľúto, to, že s touto problematikou začala, že sa vôbec o nej diskutovalo. Myslím si, že toto by mohla byť tiež téma, s ktorou by sme mohli začať, že by sme preskúmali, či tie veci, ktoré sa urobili v minulosti, boli zrealizované, či by sa niektoré veci nedali zjednodušiť a vylepšiť. Len som toľko chcel povedať, pretože to sa jednoducho hodí k tým všetkým zaujímavým aspektom, ktoré ste spomínali. Ďakujem, pán Leichfried, ďakujem, pán predseda, pán generálny riaditeľ, ďakujem, že ste tak zavčasu prišli, ďakujem vám aj za veľmi zaujímavé slova. Rád by som sa obmedzil na tri otázky. Ten prvý balíček otázok sa týka bezpečnosti leteckej premávky. Nachádzame sa eh, pred situáciou, že ľudia, ktorí eh, lietajú, sú vlastne eh, postihnutí eh, neskutočne tým, že nesmú eh, tekutiny, tekutiny eh, si berať na palubu. Na druhej strane tu máme aj situáciu, kedy došlo k viacerým dopravným leteckým nehodám. Takže konkrétne by ma zaujímalo, ako budeme postupovať s týmito pravidlami o prevoze tekutín a čo sa udeje aby sme urobili európsky, európsku leteckú premávku bezpečnejšou. Budú existovať aj nejaké kritériá len pre európske letecké spoločnosti, podľa ktorých by sa mohli cestujúci riadiť, pretože momentálne tu panuje veľká neistota. Určite je toto potrebné vyriešiť. Druhá otázka eh, je čo konkrétneho plánuje komisia ohľadne ešte ekologickejšej dopravy? Áno, chápem, že e, sú tu problémy v súvislosti s hospodárskou krízou, ale nemôže predsa byť, že Európska únia e, sa e, teda upustí od ekologických programov. Musíme si zvážiť, čo by sme mohli v tomto smere urobiť a eh, aby sme sa posunuli ďalej, čo sa týka ekologickejšej dopravy. V tejto súvislosti mám úplne konkrétnu otázku mm, na švedské predsedníctvo, teda v súvislosti s českým, eh, so, švedským predsedníctvom eh, sa vlastne hovorí stále o tom, že sa tu pokúšajú vytvoriť nejaké nové nové pravidlá, ale už náš parlament sa zaoberal touto otázkou v minulosti a preto Európsky parlament nebude mať záujem e, zmeny v tejto oblasti. Tretí bod. Spomínali ste takmer výlučne dopravnú politiku, ale my sa zaoberáme aj turizmom. Aké programy sa plánujú v tomto smere. Zaujímalo eh, by ma, aká je situácia, čo sa týka slovinskej diskusie o, eh, vinetách, o, o nálepkách. Ďakujem, pán Storks, 3 minúty. Takže 3 minúty koordinátom, potom všetkým ostatným 2 minúty. Ďakujem, pán predseda, eh, že ste tak rýchlo zavčasu prišli e, do nášho e, výboru a predstavili vašu politiku. Spomínali ste? Vy ste hovorili, že je potrebné potvrdiť buď súčasného komisára alebo nového, to je ešte veľmi ťažké mať konkrétnu víziu do budúcnosti, avšak my si nemôžeme dovoliť strácať čas. Od budúceho roku budeme mať novú bielu knihu a či s novým alebo starým komisárom ju treba pripraviť, máme už oznámenie komisie o hlavných líniách, ale aj tak je potrebné pozerať dopredu a stanoviť orientačné línie dopravnej politiky. Komisia a parlament na tom pracujú a ja predpokladám, že rada sa tiež zapojí. Ambíciou komisie je čo najširší záber a popri komisii je potrebné takisto aplikovať čo najeurópskejší prístup k celej problematike. Čo to znamená? Udržateľnosť. To znamená, že udržateľná doprava, tak z ekonomického ako aj environmentálneho hľadiska, a tam musíme dosiahnuť dobrú rovnováhu Myslím si, že vy veci urobíte správne, už máte veľmi zaujímavé prvky vo správe, ktorú ste dostali, treba to rozpracovať. No a my by sme radi ešte zdôraznili otvorenie trhu. Je potrebné európsky trh e, dopravy pre všetkých. E, vy ste už nás odkázali na prácu Vanmera. Ďakujem vám, ale mm, chcem povedať, že vždy, keď sa snažíme dospieť k dohode, tak to je e, parlament a komisia proti rade. Vždy treba veľmi namáhavo pracovať, aby sme dosiahli akú takú dohodu zo strany rady. Thanks, uh, uh Ďakujem. Eh, pán Premár, áno, a ja by som vám chcel poďakovať za vaše vystúpenie. Nepochopil som, prečo ste prešli do angličtiny, pretože eh, myslím si, že eh, tieto výrazy sú lepšie ako, ako kamionová doprava. No a teraz pokiaľ ide o klimatické otázky, vy ste povedali, že tretina emisí pochádza z dopravy a že my sme zvýšili o 30 naše emisie od roku 99. To je o to významnejšie, keď vieme, že v ďalších sektoroch sú, sa emisie znížili o 10 konkrétne emisie CO2. Takže keď sme u, my investovali milióny E, klimatické e, zmeny by sa inak neboli e, vyskytli. A myslím si, že vy ste to vo svojom vystúpení náležite zdôraznili. Ďalej vy veľmi dobre viete, že máte 150 miliónov aut pre UE, ešte viac v Číne. A tam si myslím, že je potrebné skutočne zmeniť náš spôsob zmýšľania, najmä pokiaľ ide o globalizáciu. A v tom nám nemôže nič zabrániť. To je jeden bod mesta. E, v 80, 70 a 80 percentách je to v mestách spôsobené dopravou. Vieme, že niektoré mestá sú proti, navyše tu máme subsidiaritu, ale ďalším problémom sú peniaze. E, minimálne 40 investícií v doprave by mali byť presunuté na železničnú dopravu a 60 by mal tvoriť zbytok. To znamená, že ak my chceme skutočne tento cieľ skonkretizovať, tak bude potrebné pre, prejsť, aby to prešlo aj legislatívnymi textami v parlamente. Je pravdou, že by ste už hovorili o mnohých veciach. Napríklad e, Briti vyvážajú 5 miliónov tón brav- bravcovčového mesa, rovnako importujú. Hydina je exportovaná do Afriky a to je ešte oveľa menej drahé, ako produkovať tam. Ale z hľadiska dopravnej a environmentálnej politiky to je hlúposť. A toto treba e, zmeniť. E, keď cestujem z Berlínu do Bruselu, tak pl- platím o 50% viac. E, takže treba vedieť, že my tu chceme e, loajálnu konkurenciu a nie neloajálnu konkurenciu. To tu chceme. Ďakujem. E, takže po prvej sérii otázok. Požiadam pána Reutera, aby odpovedal a potom pán Vandal za COSR. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, že ste nás navštívili, to je naozaj veľmi pozitívna vec. Rovnako chcem poďakovať pánovi Van Mirtovi. V 80. rokoch som bol spolupracovníkom v tejto oblasti a v oblasti dopravy som bol svetkom tejto situácie. Niekoľko tém, najskôr infraštruktúry. Nachádzame sa v období ekonomickej recesie a nazdávam sa a dúfam, že e, si overíme príslušné E, projekty, či tie kofinancované projekty by nebolo možné urýchliť, aby sme pomohli zamestnanosti, ekonomike a či by sme nemohli ešte hľadať možnosti financovania. Chcem vás upozorniť predovšetkým na rôzne e, projekty v oblasti riečnej plavby. Tie ešte nie sú dostatočne prepracované a zohľadnené. Po druhé, chcem ešte pripomenúť jednu vec, ktorú som od vás nepočul. Aplikácia je potrebné mať nové pravidlá, to je pravda, ale takisto je potrebné, aby tieto pravidlá boli správne aplikované vo všetkých oblastiach. Myslím predovšetkým na cestnú dopravu, ale takisto tu nemáme málo rozdielov v oblasti e, osobnej dopravy a napríklad v Taliansku Máme mnohých občanov, ktorí sú pokutovaní za drobné priestupky. Chcel by som, aby ste naozaj veľkú pozornosť venovali aplikácii e, týchto pravidel, aby e, sa tieto záležitosti týkajúce sa konkurencie ocitli aj vo vašej budúcej bielej knihe. No a ešte si kladiem otázku, či niektoré nariadenia nemajú príliš veľký dopad na niektoré oblasti a e, vrstvy obyvateľstva. Myslím tým konkrétne na problém, e, ktorý sa vyskytuje na škótskych ostrovoch, lebo tam sa hovorí, že je potrebné zachovať e, deň pracovného voľna nedelu, zatiaľ čo obyvateľia hovoria, že to nepotrebujú. Kto má pravdu? Ľudia, ktorí majú dlhú tradíciu, alebo či naozaj treba jednoducho aplikovať pravidlá. E, toto sú veľmi časté problémy, s ktorými sa stretáme a mali by sme im venovať pozornosť. Ďakujem, pán Vandale. Pán Reuter, želáte si odpovedať na prvú sériu otázok? A potom by sme prešli k ďalším otázkam a pripomienkam e, ďalších poslancov. Ďakujem, pán prezident, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí mi položili svoje otázky. Je naozaj pravdou, že spomenuli také argumenty, ktoré som aj ja chcel pred, predložiť, najmä pán Roše, ktorý hovoril o ekonomickej kríze, súčasnej ekonomickej kríze a hovoril o nej veľmi jasne. Tá sa odráža aj v doprave, predovšetkým e, v nájomnej doprave tovarov. No a potom my sme takisto navrhli e, celú sériu opatrení, e, ktoré by mali za cieľ spružniť pravidlá v oblasti štátnej pomoci. Potom tu máme takisto otázky pravidiel My vieme, aká je situácia v sektore letectva a potom tu máme ešte aj sektor e, plavby. Vy sami ste tieto aspekty spomenuli. Okrem toho, my sme si vypočuli vystúpenia e, o všetkých sektoroch, ale e, čo z toho vyplýva a čo vyplýva z nášho posolstva je toto. Nevracajme sa k protekcionizmu. E, vnímajme problémy v každom sektore, ale nevracajme sa k opatreniam protekcionizmu, ktoré majú za následok poruchy na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o aplikáciu, ktorú ste mnohí spomínali, áno. A pokiaľ ide o aktivity DG doprava a generálne riaditeľstvo trán, tak je jasné, že v budúcnosti viac ako v minulosti bude potrebné bdieť nad správnou aplikáciou legislatívy v členských štátoch. A ja môžem už teraz ľúbiť, že vás budeme informovať o procedúrach v prípade e, porušenia pravidiel, napríklad pokiaľ ide o aplikáciu železničného balíčka. A my Naozaj vás pravidelne informujeme, ale myslím si, že naozaj treba klásť väčší dôraz na aplikáciu týchto balíčkov v budúcom volebnom období. Je veľmi dôležité, aby sme naozaj aplikovali e, tú legislatívu, ktorá bola už vyhlásená, ako príjmať novú legislatívu. Pán Bož, vy ste čitovali druhý bod. Treba zjednodušovať. Ešte máme vlastne e, skonsolidovať prvý železničný balíček. To je, potom máme ďalšiu kapitu, kapitolu. No a potom ešte môžeme e, rátať s istou mierou zjednodušenia. A teraz pokiaľ ide o komunikáciu, áno, to je 4C. To je veľmi dôležité, jedno z najdôležitejších. Bude potrebné na tom pracovať a spolupracovať my sme opätovne videli, že všetko, čo prijímame na úrovni Európskej únie, e, si občania hodnotia a často to nevnímajú ako súčasť Európy, ako európsky prvok. A to, je, to, je, to nás hnevá, to nás rozčuľuje, to nás trápi. Vy to veľmi dobre viete, možno lepšie ako ja, lebo ste poslanci a preto je nevyhnutne potrebné zlepšiť dimenziu komunikácie. Pán Letricht, e, je, e, áno, my tu máme tú známu otázku likvidity a tam náš záväzok a pokiaľ ide o tekutiny, tak vlastne tam my už na tom pracujeme a pán Baro a pán Tajany budú musieť o tom urobiť istú e, isté oznámenie, opakujem, pokiaľ ide o tekutiny. A potom treba samozrejme príslušné predpisy. In, next, uh, next... A pán Tajany, e, vy o tom, e, on s vami o tom ešte bude určite v budúcich týždňoch hovoriť. my, my uh... A ja ešte aj s mojim podpredsedom o tom budem hovoriť. A my sa môžeme zaviazať, že vlastne e, zlepšíme pravidla, pokiaľ ide o stopovanie týchto tekutín, ale bude potrebné mať 27 rozličných pravidel pre všetky členské štáty a to je ešte horšie pre občanov, to ich môže hnevať a preto je veľmi dôležité, aby sme v tejto téme spolupracovali. Gigaliner. Uh to je ďalší záväzok e, pána podpredsedu Tajányho. My sme už mali e, vypočutie na túto tému, ale v blízkej budúcnosti určite nebudeme mať návrhy, minimálne nie počas švedského predsedníctva. Súčasne treba riešiť otázky spojené so smernicami týkajúcimi sa hmotnosti a rozmerov No a máme tu teda také tieto dve témy, ktoré teraz prebiehajú. Ja už som si povedal, že, že e, tie isté aspekty, o ktorých ste hovorili, nie sú témou nášho generálneho riaditeľstva, ale už keď ste to hovorili o problematike Slovenska, tak e, istým spôsobom je to tiež zdieľaná zodpovednosť spolu s komisiou. E, tu vám môžem povedať, že na tom pracujeme a pracujeme veľmi seriózne. A ja som si poznamenal vaše pripomienky. Pán Starks. Otvorenie trhu veľmi jasne. To je jeden z prvkov, ktorý e, bol akousi hybnou silou našej integrovanej politiky v oblasti dopravy a je dôležité, že to aj vy zdôrazňujete. politika dopravy. Myslím si, že v budúcich mesiacoch, a dúfam, že to nebude trvať príliš dlho, my máme veľkú diskusiu o tejto doprave, pretože to je konkrétny e, do, e, do, e, pokiaľ ide o tieto euronálepky, to je veľmi konkrétny doklad o tejto spolupráce. Už sa o tom veľa hovorilo, vyvinuli sme veľa úsilia ale myslím si, že e, my dospejeme k záveru, k zdarnému záveru, k zdarnému koncu v oblasti týchto euronálepiek. No a pokiaľ ide o mobilizáciu Európanov, e, pokiaľ ide o infraštruktúry, tak my sa to budeme snažiť robiť prostredníctvom e, e, ekonomickej tlače. Máme tam 105 miliónov, ktoré sú na to určené a myslím si, že skutočnosť, že sme tu mali nedostatok A4 a to znamená, že nemáme do, A4 znamená, že nemáme dosť peňazí. Ďakujem, pán Reuter. Milí kolegovia, mám tu 9 žiadosti o slovo. Kto si želá slovo? Pani Lichtenberger, pani Ajala. I'm going to close the list now. And if I could ask those members to be as brief as possible. Pokiaľ ide o, o jednotlivých vystupujúcich, prosím vás, jednu až jednu a pol minúty. Už viete, už keď vidíte, že beriem do ruky kladivo, tak viete, že budem veľmi prísny na čas. Takže prosím vás, buďte disciplinovaní, budem vám za to veľmi vďačný. Teraz dávam slovo prvému rečníkovi. Ďakujem, pán predseda. E, pán Rite, môžeme očakávať iniciatívy k nasledujúcim trom problematikám. Akčný program pre bezpečnosť cestnej prevádzky, prevádzky, po druhé e, rozmeria hmotnosť vozidiel a po tretie technická e, kontrola vozidiel, najmä za aspektu zavádzania inteligentných vozidiel sa mi táto problematika zdá byť dôležitá. Ďakujem. Ďakujem. Pán Elkadrin. Ja budem dlhší, ale aj napriek tomu sa pokúsim byť stručný. Ďakujem, pán Rojte, za vaše vystúpenie. Vy ste opisovali predovšetkým oznámenie komisie. Vy ste spomenuli hlavné línie a hlavné výzvy, s ktorými sme konfrontovaní v rámci Bielej knihy. Táto biela kniha by mala byť čo najkonkrétnejšia a mala by ísť ruka v ruke s príslušným kalendárom, tak aby sme vedeli, aké sú naše konkrétne ciele a kedy majú byť dosiahnuté. Ďalšia vec, ktorá ma pri hodnotení prekvapila, je, že trváme na tom, že udržateľná doprava je problém, kde sme ešte nesplnili naše ciele. Vy ste hovorili o euronálepkách, my sme na tom tvrdo pracovali a myslím si, že e, nakoniec sme, do, teda sme v dosť zložitej situácii, až nakoniec dospejeme k záveru. Ale myslím si, že e, tu nie je veľký záujem ani veľké nadšenie, aby sme tieto veci urýchlili. Takže sa chcem spýtať, či by sme sa nemohli spolu zamyslieť nad tým, ako podnietiť radu, aby istý pokrok sprostredkovala, pretože tu máme exter, isté externé prvky, ktoré môžu byť hlavnými e, kľúčovými prvkami k dosiahnutiu udržateľnosti. A pokiaľ ide o tie komplementárne prvky, tak e, už e, bolo povedané, že komisia pre, predloží oznámenie ohľadne kalkulovania týchto emisí. No a náklady na CO2 by mali byť súčasťou tohoto balíčka. No a teraz tu máme návrh, ktorý sa týka eventuálneho akčného programu a plánu v oblasti leteckej bezpečnosti a bezpečnosti letísk. Tam máme lehoty, ktoré sme si sami stanovili. Obidva návrhy boli urobené 6 mesiacov potom, ako sme to slúbili, tak dúfam, že budeme na tom pokračovať. Ďakujem. Je to presne to pani Lichtenberger. So, viele... Mám veľmi veľa otázok, ale budú to stručné otázky. Poprvé, otázka nebezpečných sedačiek pre malé deti a bábetka bola e, prisľúbená štúdia do minulého oktobra. Kedy ju obdržíme? E, po druhé, gigalinery pre mňa je to problematická záležitosť. E, by teda došlo k prezentácii skôr, než bol vlastne poslanec menovaný. To nie je správne. Je potrebné zohľadniť náklady pre nevyhnutné rozšírenie vozidiel. Takže na toto by som požadovala jasnejšiu odpoveď. Po tretie otázka práv cestujúcich v lietadlách bola tam otázka už minulého z minulého obdobia ohľadne zamietnutia, odmietnutia boardingu. Stále viac pasažierov sa nám hlási, ktorí e, referujú o tom, že práva cestujúcich nie sú e, také, že by e, s nimi dokázali všetci zaobchádzať. Čo sa týka únavy, bola diskusia ohľadne únavy vodičov a dopadov. Myslím si, že táto štúdia je e, potrebná, musíme ju prediskutovať. Už sa o tom v minulosti tiež hovorilo. Čo sa e, týkalo e, lietadiel a bezpečnosti, o tom je potrebné diskus, diskutovať. Máme negatívne skúsenosti, čo teda v tomto smere bude robiť komisia, ako bude prebiehať implementácia kontrol v oblasti nákladnej dopravy členské štáty e, tu e, natoľko, teda toľko e, veľa povinností zmeškali, že to jednoducho musíme zohľadniť. Pani kolegovia, ja som naozaj prekvapený, aké ste struční, pani Ayala Sender. Ďakujem, pán Reuter, za vašu prítomnosť a za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Chcela by som sa vás spýtať, či sa opätovne chcete zaoberať bezpečnosťou cestnej dopravy, e, či spracujete na tom, čo všetci očakávame, čo sa rozpracovalo, či téma tejto dopravy bude uzavretá, či sa chystajú takisto isté hodnotenia e, cieľov na rok 2010 a aká je súčasná situácia Galileo. Prijímajú sa rozhodnutia o dvoch centrách a viete, že v dohode boli tri centrá spomínané, takže o tom by som tiež rada niečo počula. Takisto ja sa pridávam k holdu pánovi Karlovi Varmich, ale zajtra chcem povedať, že budeme mať stretnutie koordinátorov a myslím si, že pán Davignon, ktorý mal na pléne tohto výboru veľmi nešťastné e, vystúpenie, že teda e, bol nahradený. Pokiaľ ide o Afriku, tak chcela by som vedieť, že pokiaľ ide o Somálsko, čo tam robí generálne riaditeľstvo doprava, lebo niek- napríklad generálne riaditeľstvo ryby, tam rybiny, rybolov tam pracuje, lebo tam to je veľmi vážna téma. No a pokiaľ ide o financovanie, e, čo chystáte do budúcej debaty ohľadne témy Lastens. Letecká doprava, hovoríme o bezpečnosti, ale myslím si, že zdravie a pohodlie, to je dôležité. Dostávame veľmi E, zdrvujúce správy, že cestujúci by mali cestovať takmer priviazaní povrazmi a postojačky. Myslím si, že proti takýmto návrhom by sme mali všetkými prostriedkami bojovať. No a na záver sa pripájam k sledovaniu aplikácie, k dohľadu nad aplikáciou. Aplikácia to by mala byť druhá príležitosť na komunikáciu, akým spôsobom vlastne sa v tých 27 e, e, krajinách neaplikujú. Nie, na tom by sme sa nemali zaoberať, mali by sme sa zaoberať tým, ako sa to v 27 krajinách aplikuje. Ďakujem, pani Alessander, Sender, za vašu stručnosť. Ďalší rečník. Ďakujem. E, ďakujem, pani Foster. Dve stručné pripomienky. Prvá sa týka tekutín v lietadlách. Myslím si, že e, toto bude naozaj veľmi ťažké. Hlavnou chybou bolo, že maximum bolo 100 ml a nikto si nemohol viac kúpiť v obchode žiadnu flaštičku, ktorá e, má viac ako 100 ml. Ja nechcem stráca čas diskusiou o tomto. Na toto opatrenie sme si už všetci e, zvykli. Ja sa chcem teraz ešte vyjadriť k leteckým dohodám. Neberiem to na ľahkú váhu. My v Európe, ale aj e, globálne v Európe máme veľmi e, vysoké štandardy, pokiaľ ide o leteckú bezpečnosť a dôvodom je to, že máme nezávislé orgány, ktoré e, vyšetrujú nehodu a sú nezávislé od politikov, od politických tlakov a to je veľmi dobré. A verejnosť takisto sa dozvie o výsledkoch vyšetrovania, keď dôjde k nehode. Nie som si istá, aké sú na to názory, eh, čo chce robiť či komisia z EASA a som trošku nervózna, pretože zatiaľ sme ešte zatiaľ sme testovali eh, týchto vyšetrovateľov a veľmi úzko spolupracovali e, s výrobcami. Neberiem to na ľahkú váhu, pretože sme boli svedkami viacerých nehôd a bola by som rada, keby komisia povedala jasne, e, čo zamýšľa. Ďakujem, pán Foster. Pani Foster, pán Kún. Ďakujem, pán predseda, pán generálny riaditeľ Rute. Ďakujeme za prezentované ciele na nasledujúce legislatívne obdobie s ťažiskami, ktoré ste spomínali, ale za týmto účelom potrebujeme prirodzene postačujúci rozpočet a z hrôzou sme v rámci diskusie zistili, že nás rozpočet bude 8,3 krátený do 2013, najmä čo sa týka transeurópskych sietí. Našimi odporcami sú najmä ekonómovia, momentálne, ktorí hovoria o, o kle, poklese ekonomiky, o poklese e, transportu. Ale to nemôžeme pripustiť, nemôžeme dopustiť, aby e, sa takto krátil rozpočet e, nášho výboru. E, Takže akú podporu, pán generálny riaditeľ, by sme mohli vám my e, poskytnúť, aby sme dostali e, na oplatku postačujúce finančné prostriedky? Máme možnosť ešte predkladať návrhy, následne sa budú diskutovať vo výbore a tiež v pléne a my samozrejme vás chceme podporovať, aby naše ciele boli aj e, dosiahnuté, aby sme tam nemali žiadne zlomy v rámci infraštruktúry. Ďakujem, pán Kín. Ďakujem, pán Pascual des Grandes. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Reuter, za vaše informácie a za zoznam projektov, ktoré, s ktorými ste nás oboznámili. Budem stručný. Transeurópska dopravná sieť, tá dostala 20 miliard eur. Potom prišla recesia 8 milio, miliard eur. Teraz sa nám hovorí, že zajtra dôjde k obnove, k k obnove alebo k odvolaniu alebo opätovnému menovaniu zodpovedných za túto tematiku. Ako vy vnímate možnosť, aby v rámci tohto priebežného hodnotenia finančných e, perspektív môže by, môžu byť týchto prioritných 30 revidovaných a prehodnotených. Ďalej pani Gala má úplnú pravdu. A nie je to zbytočné, že sa zhodujeme. Nemáme tu dva, ale tri centrálne projekty, E, o ktorými by sme sa mali špeciálne zaoberať. A po tretie, čo sa stalo, pokiaľ ide o, o, e, zlé, o zlé skúsenosti lebo mm, myslím si, že sa začínajú takéto projekty opätovne vynárať. Ďakujem pán e, Den Grandes Pascual, pán Liberacký. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, chcel by som sa vám poďakovať za... za to, že ešte pred voľbami ste strávili celý deň predtým, než e, teda, že ste hovorili so zástupcami národných e, dopravných podnikov o ich národnej situácii. Za to vám ďakujem a chcem sa vás opýtať, aké ďalšie kroky plánujete, ako e, hodláte uľahčiť ťažký život dopravcom. Mám e, ešte jednu otázku. Sice máme kohezný fond, ktorý sa z polovice rozdeľuje do dopravnej infraštruktúry, a to najmä v nových členských štátoch. Z mojej e, krajiny Viem, že sa využívanie týchto prostriedkov veľmi e, oneskoruje, čo má samozrejme negatívne dopady na rozvoj systému dopravy. Pán riaditeľ, nemyslíte si, že by bolo potrebné nechať túto záležitosť nielen generálnemu riaditeľstvu regio, ale aj vášmu generálnemu riaditeľstvu a nášmu výboru, aby sme sa všetci zaoberali touto otázkou a vstupovali do týchto e, vecí? Myslím si, že som nevyčerpal úplne môj časový limit, takže toľko. Mám tu ešte troch eh, hovorcov kancien pani Tykao, uh, eh, pani uh, eh, Piebeo. Ďakujem, pán predseda. Ja mám dve technické otázky. Budem veľmi stručný bezpečnosť. Okrem konferencie 8. septembra, o ktorej ste nám hovorili, by som rád vedel, čo sa stane s programom, s budúcim programom, lebo samozrejme treba brať do úvahy nehody, ku ktorým došlo. Vy viete, či už komisia prijala nejaké opatrenia? Po druhé, programovanie, plánovanie na rok 2009, pokiaľ ide o plány TEM pretože som si všimol, že boli, bolo vybraných iba veľmi málo projektov. Iné boli odmietnuté s takým zdôvodnením, že, že teda je to viac menej pochopiteľné, ale ja by som aj tak chcel vedieť, že či to k tomu odmietnutiu došlo z rozpočtových dôvodov, alebo že či by ešte tieto rozhodnutia mohli byť prehodnotené o 6 mesiacov Vieme, že roky 2009 a 2010 sú v kontexte krízy veľmi citlivé roky, čiže toto rozhodnutie má potom veľké ekonomické dopady. A kofinancovanie 10-20 spoločenstva to má veľmi významný dopad na naše ekonomiky. Takže ja by som rád vedel, či sa tieto e, rozhodnutia v budúcnosti môžu e, ešte prepracovať. Pani Tikau? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať následovné. Aký je e, vývoj spoločnej námornej politiky a e, jeho prepojenia na železnice. Vieme, že vývoj špecifických infraštruktúr si vyžaduje e, vysoké investície, najmä v časoch finančnej krízy. Členské štáty aj spoločnosti, podniky majú problémy so zabezpečením financovania. Aké opatrenie príjmate na podporu infraštruktúry? A ja sa teraz v podstate pýtam e, na toto v súvislosti so všetkými druhmi dopravy. dopravy. Posledná vec. Všetci kolegovia by asi chceli informácie o stave rokovaní o dohodách s tretími krajinami v oblasti dopravy. Máme mandát na rokovania, máme rozhodnutie rady, ale ešte by boli pre nás užitočné ďalšie informácie od vás. A hovorím tu špecificky o e, dohode s Mexikom o leteckej doprave. Ďakujem. Ďakujem pani Tikao, v neposlednom rade ešte pani Bilbao Barandika. Ďakujem, vážený pán predseda. Rada by som požiadala pána Reutera na ekonomickú krízu, lebo my krízu prežívame v celej Európe. Vypočuli sme si zoznam projektov, zaujímavých návrhov. Myslím si, že je dobré pokračovať v nich, avšak myslím si, že by sme mali realizovať jednu vec. Dnes ráno sme si vypočuli, ako došlo k redukcii rozpočtov, a to veľmi výraznej ale v žiadnom dokumente som nevidela e, vyhodnotenie dopad alebo analýzy, ktoré by, e, e, o ktoré by hovorili o význame týchto projektov v kríze. A vlastne tento dopad krízy a na význam týchto projektov sme nevideli v žiadnej analýze. Napríklad máme, aký to môže mať dopad táto aplikovaná inovácia na európsku ekonómiu. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme v parlamente vytvorili špecifický výbor e, o e, ekonomickej kríze. Pretože ja si myslím, že teraz v kríze nie je vhodné zredukovať rozpočet tak, ako nám to bolo navrhnuté dnes ráno. Po druhé, bolo by zaujímavé i potrebné, najmä teraz v kríze, e, až dokonca doviesť koordináciu všetkých rozhodnutí, ktoré sa budú prijímať. Dnes v tomto výbore sme si vypočuli a hovorili sme o smernici o inteligentných systémoch. Myslím si, že obsahy e, tejto budúcej smernice treba koordinovať s tými projektami, o ktorých ste dnes hovorili. Po tretie, chcem vám povedať, že medzi návrhmi komisie by sme mali vyvinúť isté úsilie, aby sme štáty presvedčili o tejto inovácii, že teda e- emisie CO2 a stavka na obnoviteľné energie a na ekológiu si takisto vyžadajú istú bázu a inovačné projekty. Ak to nebudeme mať, budeme mať opak, lebo ekonomická kríza e, má tendenciu redukovať E, investície do ekológie a zdieľam s pani Ajala obavy o námornú bezpečnosť, najmä vzhľadom na to, čo sa deje v Somálsku, keď moje spoločensko Euskady je tým viac, e, e, najviac postihnuté, lebo mnohé z lodí patria práve môj, e, ľuďom z mojej oblasti. Takže toto by boli moje e, návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pani Belbeo Barandika. A teraz e, pán Rojte, nemáte veľa času, ale máte veľa otázok, takže nechám to na vás. Ďakujem, pán predseda. Vystavujem sa teraz väčšiemu nebezpečenstvu ako vy. Veľmi rýchlo. Zodpoviem to trošku všeobecnejšie. Myslím si, že komisia a tento výbor bojujú za e, spoločnú vec a to viac peňazí pre infraštruktúru. Musíme zabezpečiť, aby investície do infraštruktúry nie len v tomto období, ale aj v nasledujúcom finančnom období sa zvýšili. Máme veľký nedostatok investícií do infraštruktúry. A zelená kniha o transeurópskych sieťach nie je vlastne o ničom inom. Ide o to, aby sme v budúcnosti diskutovali do, o investíciách e, do inteligentnej infraštruktúry. Pre mňa in, inteligentná Infraštruktúra znamená zníženie emisí, znamená efektívnejšie využívanie systému a znamená to samozrejme niečo veľmi dôležité pre budúcnosť dopravnej politiky, čiže je to dôležité pre budúcnosť výboru aj komisie. Už som sa dosť odklonil od toho, o čom som mal rozprávať, čo spada do mojej právomoci. Ja som štátny úradník, nie som politik. Som e, služobníkom podpredsedu Tajányho a musím povedať, že zaznelo veľa otázok o budúcnosti dopravnej politiky, ktoré ja nemôžem uh, a nesmiem zodpovedať, pretože o tom rozhodne politické kolégium. My budeme radiť komisárom, budeme radiť podpredsedovi v týchto veciach, ale rozhodnú oni a my potom budeme obhajovať ich rozhodnutia. Mnohé veci, na ktoré ste sa pýtali, nemôžem zodpovedať. Môžem vám odpovedať iba v rozsahu mojich súčasných inštrukcií. A e, ja takisto som si vypočul, čo ste povedali, ale okrem toho ešte budem aj referovať pánovi Tajanimu o tom, čo ste hovorili, pretože je to pre neho dôležité. A teraz niektoré konkrétne veci, na ktoré ste sa pýtali. Legislatívne akty, ktoré budú v budúcnosti predložené, či už sú to rozmery, hmotnosť, alebo e, nemecký e, technický dozorný úrad TÜV. E, to sú veci, o ktorých rozhodne budúca komisia. To nie je už v právomoci súčasnej komisie. Pokiaľ ide o akčný plán a 6-mesačnú lehotu pre letiska, pán Elka Droj túto otázku musím postúpiť vyššie. Naozaj vám ju teraz nemôžem zodpovedať. Budeme naďalej bojovať za internalizáciu externých nákladov, to je jasné. Pani Lichtenberger, e, počul som, že Patrik Gudu príde do tohto výboru. EASA sa skúmala tie systémy detských sedačiek. A myslím si, že práve on vám bude schopný zodpovedať o otázku o štúdii. Samozrejme, veci, ktoré ja teraz viem, sú veci, ktoré som čítal v novinách. Musím to ešte preveriť. Plne súhlasím s vami v tom, že Patrick Gudu a ja sme boli spolu minulý e, týždeň v Spojených štátoch. Hovorili sme o, o únave pilotov. Aj o tom bude e, ešte štúdia, ale to, to budú už veci ďalšej komisie. Legislatíva, ktorú bude pripravovať ďalšia komisia. E, pani Ajale Sena ešte stále máme na stole návrh o cezhraničných trestných činoch. A ja to poviem ako európsky občan. Držme si palce, že sa schváli Lisabonská zmluva. Ak áno, tak potom túto vec budeme už riešiť inak. Ku Galileu môžem povedať toľko, že potvrdzujem, že E, dohoda, na ktorej vyrokovaní som sa zúčastňoval, hovorila o tom, že tretie centrum bude v prevádzke, keď bude Galileo v prevádzke, ale je to otázka nákladov. Kto zaplatí tie náklady? Ospravedlňujem sa, možno som sa predtým nejasne vyjadril, pokiaľ ide o koordinátorov. návrh, ktorý ste videli v starom parlamente, bude potvrdený komisiou. Pán Seki bude nominovaný ako nový koordinátor. Ja som iba povedal, že dvaja koordinátori nebudú menovaní, pretože bohužiaľ ani Karl van Miet, ani pán Balaš tu už nie sú. Pokiaľ ide o rokovania s tretími štátmi, myslím si, že naša spolupráca doteraz vždy dobre fungovala, vždy sme vás informovali a budeme v tomto postupe ďalej pokračovať. Nebudem tu zachádzať do tých rokovaní s Mexikom, s Kanadou sme to úspešne už ukončili, začíname druhú fázu rokovaní s USA a takisto rokujeme s balkánskymi štátmi. Myslím, že mm, v budúcnosti vás budeme akurát pravidelne informovať. Takže to, to bola odpoveď pre pani e, Tikao, teraz pani Bilbao. Nebudem zachádzať do e, obnoviteľných energií, pretože som tu asi iba na hodinu. Ale v podstate musím povedať, že musíme neustále tlačiť, presadzovať inovácie, inovácie, inovácie, inovácie. inovácie Chcem povedať vo všeobecnosti, že DigiTren má veľmi dobré výsledky v oblasti realizácie, konkrétnej realizácie teoretických výskumov, či už e, ide o Cezar, o riadenie leteckej dopravy, o Galileo a ďalšie príklady Veľa oblastí je takých, kde naše DG začalo s výskumnými projektami a teraz sa nachádza vo, váze, vo fáze aplikácie technologických inovácií. A máme naozaj v tejto oblasti veľmi dobré výsledky. Pani Foster, súhlasím plne s vami že pokiaľ ide o vyšetrovanie leteckých dopravných nehôd, musíme rozlišovať medzi orgánmi, ktoré poskytujú licencie bezpečnosti a medzi orgánmi, ktoré vyšetrujú. Identifikovali sme viacero medzier v Európskom informačnom systéme, aj inde, ale samozrejme nebudeme zamieňať tieto dve úlohy musí existovať nezávislý orgán na vyšetrovanie dopravných leteckých nehôd. A v súčasnosti premyšľame, či by nebolo možné zriadiť nejakú sieť týchto orgánov. Pán predseda, myslím, že to je všetko a o konkrétnych transeurópskych sieťach a o programe hospodárskej e, obnovy budem referovať koordinátorom, to potom môžete povedať aj ostatným poslancom. Ďakujem za všetky zaujímavé otázky. Toto všetko postúpim podpredsedovi Tajanimu. Uh e, ďakujem, pán Rojte. Ako hovoríte, Stretnutie koordinátorov sa začne hneď po skončení tejto schôdze. Nemáme nič do bodu rôzne. Pokiaľ viem, chcem iba pripomenúť, že ďalšia schôdza výboru pre dopravu sa bude konať 1. septembra útorok o 3. hodine popoludní a dúfame, že bude s nami aj generálny sekretár. Ak už nemáte nič e, iné, žiadnu ďalšiu pripomienku. Chcem sa vám poďakovať, ďakujem aj tlmočníkom a teraz odročujem schôdzu. Koordinátori dostanú 5-minútovú prestávku a potom sa stretneme opäť 3 štvrte na 12. Ďakujem.